správu a budeme potom hlasovať. Ideme na ďalší bod programu. Je to situácia v Nepále po zemetraseniach. Dávam slovo pánovi Kastaldovi na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Hovoríme o humanitárnej tragédii, ktorá spôsobila e, tisícky e, obetí a zranených. Mm, Desiatky tisíc ľudí stratilo svoje príbytky, mnohí potrebujú zdravotníckú pomoc, aj humanitárnu pomoc. Čo sa vlastne deje v Nepále a čo sa bude diať v budúcich týždňoch? Mohlo by sa stať, že potravinové zabezpečenie týchto ľudí by prestalo, ale Návyše môže byť ohrozená e, výsadba a teda e, siatie e, obilnín. A nie je tam dostatok prostriedkov. Rečník bol prerušený. Pán Kastoldo, predsedajúca prosí rečníka, aby hovoril pomalšie. Ďakujem. Musíme sa ubezpečiť, že všetky finančné prostriedky sa využívajú maximálne transparentne a najlepšie, hlavne aby sme e, ochránili tých najzraniteľnejších ženy, detí a chorých. Pán Demesmeker na minútu. Ja, anderhalve maand na de verwoestende aardbeving krijgen we een beter... Nebo mesiaca e, po e, tejto hroznej udalosti máme lepší prehľad o humanitárnej pomoci v Nepále a nie je pochopiteľné, že nepálske orgány ešte stále stiažujú e, colné e, opatrenia. A práve že e, osamelé ženy musia e, naozaj chodiť kilometre po humanitárnu pomoc. Oficiálne takýto systém e, neexistuje od 63. roku, ale realita je e, v skutočnosti iná. Toto naozaj stiažuje aj obnovu e, v krajine. Potrebujeme nové regionálne, národné administratívne štruktúry, vzdelávacie štruktúry. Iba tak celý systém E, bude môcť e, sa stať pozitívnym e, impulzom pre zmenu. Ďakujem, pani Konečná. Eh, toto je tragédia, eh, ktorá ovplyvňuje eh, nielen túto krajinu, ale celý región. Ak takéto re- katastrofy sa udejú v krajinách ako Haiti a Nepal, strácame slova, ktorými by sme mohli popísať túto situáciu. Pri prvom zemetrasení už Nepal nebol dostatočne urbanizovaný, krajinu trápila chudoba. Po niekoľkých zemetraseniach posledných týždňoch 8 miliónov obyvateľov Nepálu potrebuje humanitárnu pomoc, ktorá žiaľ viazne. Samozrejme, podielajú sa na tom aj samotní obyvateľia ale ide o činy ľudí, ktorí sú zúfali a potrebujú pomoc. Je nutné eh, obzvlášť znovu oživiť zdravotné zariadenia a podobné služby v krajine, obzvlášť v eh, odľahlých oblastiach, aj za pomoci lekárskych stánov, ktoré by nahriadili zdravotné zariadenia, ktoré boli poškodené či zničené. Domnievam sa, že je povinnosťou nepánskej vlády a medzinárodného spoločenstva zabezpečiť, aby deti, ktoré boli odlúčené od eh, rodičov, s rodičmi opäť stretli. Je nutné, aby sa stali stredobodom humanitárnych intervencií Musíme venovať e, im e, veľkú pozornosť, pretože ide o citlivú situáciu. Humanitárni pracovníci zaznamenali prípady podvýživy a hrozby zneužitia e, detí obchodovania s nimi. Zdôrazníme, že je dôležité deti vrátiť naspäť do školských hlavic, čo nebude možné bez úsilia Nepálu aj medzinárodného spoločenstva nepriateľné pre nás sú e, e, postupy pri humanitárnych dodávkach. Žiadame zrušenie všetkých tzv. daní z pomoci e, ktoré uvalila miestna policia na hraniciach Nepálu na tento tovar. E, táto pomoc sa musí rýchlo dostať k ľuďom, nemôže sa stať prostriedkom na kšeftovanie. Preto žiadam Európsky parlament a všetky členské štáty, aby čo najviac pomohli Nepálu a jeho obyvateľom postaviť sa na nohy. E, doterajšia situácia v Nepále nebola uspokojivá, teraz je však katastrofická a nebezpečenstvo tretieho zemetrasenia je reálne. Ďakujem. E, na jednu minútu pán Mann. Ďakujem. Začiatkom apríla eh, členovia juhovýchodnej, eh, teda delegácie pre juhovýchodnú Áziu sme navštívili Nepal. Chceli sme krajinu eh, podnetiť, prijať ústavu. Išlo o otázky ochrany klímy, o ochranu ľudských práv. Tam došlo k veľkým pokrokom. Takisto sme navštívili jednu jednu nemocnicu. Zabrali sme sa e, systémom časného varovania proti e, zemetraseniam a netušili sme, e, čo sa tam stane o pár týždňov. Stať tisíce ľudí strátili svoje domovy, boli poškodené historické chrámy a kláštory. Tie, ktoré sme navštívili, napríklad už neexistujú tisíce dobrovoľných pomocníkov sa snaží pomáhať v Nepáli 60 miliónov eur sa napríklad vyzbieralo iba v mojej domovskej krajine v Nemecku na pomoc týmto ľuďom. Je treba lepšie e, prepojiť e, e, zdravotné organizácie, krajina, ktorá ma fascinuje už 10 ročia. Tu by sme nemali ponechať samu na seba. Namaste. Ďakujem, pán, pani Lambert. Ďakujem e, predsedám delegácií Európskeho parlamentu, e, e, ktorú spomenul práve pán Mán, s ktorou sme cestovali do Nepálu len pár týždňov pred týmto nešťastím. Vieme, že všetko sa tam neimplementovalo presne tak, ako sme si to želali, ale boli to určite prípravy, ktoré pomohli zachrániť životy. Napriek tomu chceme vyjadriť našu prvnú sústať všetkým, ktorí ktorých e, vlastne rodinní príslušníci prišli o život. E, treba sa zabrať logistickými problémami pri e, poskytovaní humanitárnej pomoci. rozvoj potrebuje podporu v tejto krajine, treba sa zhodnúť na novej ústave, potrebná bude aj silná nová vláda. Odhaduje sa, že pomoc bude, že, že teda zasiahnutá bude krajina veľmi silno, pôjde o 50 HDP. E, e, turizmus je hlavným zdrojom primo tejto krajiny a ten e, je teraz veľmi oslabený. Ďakujem. Teraz pani Charanzová. Ďakujem, pani predsednička. E, medzinárodná humanitárna e, pomoc bude veľmi dôležitá v Nepále e, teraz na to, aby sa pomohlo ľuďom v tejto nádhernej krajine, ktorú som mal raz čest navštíviť v strede tohto úsilia by mala e, ostať ochrana ľudských práv. E, je mi, e, keď sa dozvievam o tom, že na, tie najzraniteľnejšie skupiny na základe kasty alebo svojho rodového, svojej rodovej príslušnosti sú diskriminované. Nepal musí chrániť všetku svoju populáciu vrátanie komunity dalitov. Nikomu sa nemôže odoprieť základná pomoc, nezávisle od toho, odkiaľ pochádza. Ohrozené sú obzvlášť aj deti, aj ich e, základné právo na vzdelávanie. E, veľmi veľa škôl bolo poškodených, treba teda e, sa zaoberať prioritne výstavbou škôl. Musíme robiť všetko preto, aby sa v Nepále situácia vrátila do, do normálu čo najskôr. Monsieur Khan, une minute. Pán Khan. Madam President, I too... Pani presnička, ja som bol v Nepále len dva týždne pred touto tragédiou a keď som potom e, videl e, to e, ničenie v miestach, ktoré sme navštívili, to bolo pre mňa srdcervúce. Naša pomoc v Ukrajine musí byť prioritou ešte predtým, než by došlo k ďalším škodám musíme e, zlepšovať e, e, prístup, logistiku, pokiaľ ide, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc. Vítam podporu EÚ, ale ako povedalo OSN, ešte je potrebná ďalšia pomoc a úsilie. Treba sa takisto zaoberať ochranou pred dopadmi možných budúcich katastrof. Skupina SND sa zasadzuje e, za to, aby sme podporili túto krajinu v jej e, znovu obnove, aby tam vládala prosperita a mier čo najskôr. E, je potrebný politický konsenzus v tejto krajine a to viac než kedykoľvek predtým. Ďakujem. Teraz v mene jednotlivých politických skupín má slovo pani Tun. Voilà. Merci, madame la présidente. Um, dramatyczne zdjęcia z nepalu obiegły świat kilka tygodni. Ďakujem. Dramatické obrazy a zábery, ktoré sme videli v Nepáli sa dostali pred niekoľkými týždňami do celého sveta, ale zrazu a postupne ako keby opadáva záujem. Mnohí sme Nepal navštívili a to nie len kvôli kráse tejto krajiny, ale hlavne kvôli tomu, akí sympatickí ľudia tam žijú, akí sú e, oduševnili. Dráma, ktorú e, zažili, sa ešte ziaľ, žiaľ neskončila a nesmieme na to zabudnúť. Väčšina z nich žije skutočne v absolútne e, nepriateľných podmienkach. My ako turisti síce ešte máme možnosť si niečo vybrať a my keď povieme, tak keď chceme sprchu, tak ju máme, keď chceme jesť, tak môžeme jesť, ale my musíme teraz jasne prejaviť našu solidaritu s našou krajinou a keď, eh, s krajinou s Nepálom a keď eh, musíme urobiť niečo konkrétne a neobmedzovať sa len na výzvy, na pomoc. Nepal potrebuje skutočnú pomoc eh, so skutočnou účasťou všetkých nás. Pani Tun. Eh, mohli by ste ukončiť pani Gil v mene Sende na minútu? Uh, Dlhodobé vzťahy s eh, Nepálom. Eh, spolupracovala som tam na eh, prvých demokratických voľbách a preto sa ma veľmi týka osud Nepálčanov a ich záujem čo najrychlejšie znovu vybudovať ich krajinu po tomto ničivom zemetrasení. Jedna z najdôležitejších otázok to sú deti. 1,7 milióna detí je v stave najvyššieho ohrozenia, stratili svojich rodičov, mnohí sú presídlení. A v, takomto, v takéto situácii je to veľké riziko, že budú takéto deti unesené. Treba teda prijať e, urgentne opatrenia, aby sa to nedialo. A treba aj uznať to, že mnoho škôl bolo zničených a preto e, našou prioritou by malo byť znovu ich obnoviť, aby sa deti mohli dostať opäť e, do škôl, aby sa neprerušilo úplne ich štúdium. A e, takisto rečnička bola prerušená. Monsieur Karski, une minute. Ďakujem, pán Karsky. E, 9... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Viacej ako 880 tisíc obetí Tisícky ľudí prišli o svoje mm, príbytky a tisícky utečencov. To všetko sú čísla opisujúce túto tragédiu. Hovorí sa o tom, ako sme vyslali viaceré expertné záchranné skupiny zdravotníkov a tak ďalej, pochádzajúce z viacerých členských štátov EÚ. Takže od začiatku EÚ vyslala 40 miliónov eur na pomoc po tejto katastrofe. Hovoríme o humanitárnej katastrofe a hovoríme aj o obrane ľudských práv a o slobode a v tomto prípade hovoríme, že nepálske orgány aplikujú dovozné clo pre túto humanitárnu pomoc a z tohto dôvodu táto pomoc neprichádza všetkým, ktorí to potrebujú. Napríklad ženy Dalit sú veľmi postihnuté tým, že sa táto pomoc konem nedostáva. S diskrimináciou tohto druhu treba prestať a EU si to musí uvedomiť. Ďakujem. Pán Jakovčič. Se dogodili 25. Rozmer tragédie, ku ktorej došlo v Nepále, e, to e, dokumentujú e, čísla všetci tí, ktorí zomreli alebo sú presídlení, deti, ktoré prišli o rodičov, e, tí, ktorí potrebujú e, zdravotnú pomoc, akúkoľ, či akúkoľvek humanitárnu pomoc. Bolo tam zničené e, kultúrne dedičstvo. Škoda predstavuje 10 miliard dolárov. Je to spojené s ďalšími problémami, pokiaľ ide o dopestovanie potravy na, ďalšie, eh, na ďalší rok. Je teda potrebná pomoc medzinárodného spoločenstva a poskytnutie humanitárnej eh, pomoci tak, aby eh, bolo možno čo najrychlejšie dospieť k obnove. Mm, samozrejme podporujem uznesenie, ktoré pripravujem v tejto súvislosti pani López na jednu minútu. Ďakujem. Ani eh, v Európe, ani v Paraguaj, ani v Nepále, keď sa niečo strašné udeje, nemôžno sa to nechať eh, eh, chladnými prírodné katastrofy a dopady chudoby jednoducho sa nedajú prehliadnúť. Viac než štvrtina e, e, e, ľudí ich prežitie žije od, teraz ich život závisí od príspevkov rodinných príslušníkov, ktorí pracujú takmer ako otroci na Blízkom východe. Nie je možné vytvoriť nejakú e, správnu stratégiu. My musíme e, to e, prelomiť to, čo tu nefunguje, tieto nesprávne mechanizmy. Ide o 300, takisto aj poskytnutie 300 miliónov humanitárnej pomoci pre Nepál. Teraz pán Kelly a potom postup KGI. Ďakujem. Toto je veľmi smutná e, tragédia, po ktorej došlo e, v Nepále. 9 tisíc e, mŕtvych, mnohí ľudia, ktorí ostali bez domova, sú presídlení, treba im okamžite pomôcť. Komisia pozvala veľa prostriedkov USA 10 miliónov, Veľká Británia 6 miliónov libier ale pýtame sa, táto pomoc naozaj dosiahne aj ľudí, ktorí to najviac potrebujú, obzvlášť teda Dalitov a ich e, komunitu, tých, ktorí majú najnižší, e, najnižšie postavenie v nepalskej spoločnosti musíme e, si uvedomiť a zabezpečiť, že je potrebné, aby sa pomoc dostala až k ním. Nie je tam náhodou príliš veľa mimovládnych organizácií, ktoré tam pracujú. 16 z nich e, som počul. Myslím, že by bolo dobre, keby ich bolo menej. To by e, situácii určite napomohlo. Une minút, monsieur. Keď vždy aj máte minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Občania Nepálu e, sú v ťažkej situácii. Bolo tu minulomesačné zemetrasenie a ja im chcem skutočne vyjadriť spoluúčasť. Chcem vyjadriť obavy, pokiaľ ide utečencov, tisícky utečencov, ktorí žijú v Nepále. Nemajú občianstvo Nepálu a ako následok sa vlastne pre štát stali neviditeľnými. Tibetania v Nepále nemajú základné práva, pretože v ústave Nepálu sa tieto práva týkajú iba občanov a Nepal nie je súčasťou dohovoru OSN, pokiaľ ide o štatúte utečencov. Je skutočne srdce rvúce, že v takýchto časoch sa vidí, že e, tie najneviditeľnejšie skupiny obyvateľstva sú zraniteľné. Takže apelujem na Nepal, aby urobili také úpravy v ústave, aby základné práva každého, kto žije na jeho území, mal zabezpečené práve pomoc v období krízy. Ďakujem pekne. Pán Franculika, máte minútu. Ďakujem pekne, dámy a páni. Apelujem na Európsku úniu aj inštitúcie, ako aj na členské štáty, aby pokračovali v podpore obno- procesu obnovy v Nepále, aby sa zvýšila humanitárna pomoc pre, tieto, pre túto krajinu. Chcem vyjadriť svoje e, svoju spoluúčasť na tých tragédiách, ktoré sa udiali počas zemetrasenia. Chcem sa poďakovať štátu Nepal a medzinárodnému spoločenstvu za úsilie, ktoré sa udialo v zmysle podpory a obnovy krajiny. Je pravda, že sa dá ešte urobiť viac, pokiaľ ide o hľadanie obetí a poskytnutie pomoci tým, ktorí tú pomoc potrebujú. Musíme zabezpečiť prístup humanitárnej pomoci, musíme urobiť kroky, ktoré podporia jednoducho e, vyhýbanie sa nejakým ďalším prírodným katastrofám v budúcnosti. Musíme pomôcť Nepálu, aby sa ten, táto krajina priblížila k demokracii a musíme v tomto našom úsilí pokračovať. Pán Marias. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Obete zemetrasenia e, si to majú teda veľmi ťažké, pretože mož, vychádzam z vlastnej skúsenosti, aj v Grécku sme mali zemetrasenie, mali sme tu 9000 obetí a 2,8 milióna ľudí trpí na dopady tohto zemetrasenia. To sa týka teda Nepálu. Takže my musíme jednoducho pomôcť tejto krajine, musíme pomôcť pri stávaní bytov. Takisto zdravotnícka starostlivosť, to je veľmi dôležité a predovšetkým humanitárna pomoc, ktorá sa musí dostať všade, aj do tých najťažšie dostupných oblastí a práve tým, ktorí tú pomoc potrebujú. Takže myslíme napríklad na tých rodičov, alebo na tie deti, ktoré prišli o rodičov, tieto si vyžadujú najväčšiu pozornosť a pomoc. Vážená pani predsednička, musíme bezprostredne týmto potrebám dostať a poskytnúť ešte väčšiu humanitárnu pomoc. Ďakujem. Pán Pospíšil, minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Veľmi pozorne sledujem túto rozpravu. Samozrejme, musíme pomáhať, ale v tejto fáze musíme riešiť, ako e, sa pomoc distribuje, či niektoré skupiny v Nepále nie sú diskriminované a či tá pomoc splňa svoj účel rovnako ako ďalší predrečníci. Som veľmi zaskočený správami v mass médiách aj informáciami od českých spoluobčanov, ktorí sú priamo teraz v Nepále a sú to informácie o tom, že niektoré skupiny jednoducho túto pomoc nedostávajú, či už daliti alebo chudobné deti, ženy. To sú skupiny, ktoré sú veľmi ohrozené. Preto som veľmi rád, že v návrhu uznesenia je jasná výzva našej vysokej komisárke pani Mogheriniovej, aby rokovala e, s nepálskou vládou a jasne povedala, že pomoc bude pokračovať, ak sa bude spravodlivo využívať, pretože e, potom by sa to stalo len ekonomickým nástrojom v rukách nepalskej vlády a to nie je správne. Ďakujem pani Grapini, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Gratulujeme vám jednak vašim narodeninám táto situácia nás musí e, mobilizovať e, smrteľné obete, zranení, presídlení a tak ďalej. My musíme poďakovať všetkým dobrovoľníkom zo všetkých krajín, ktorí poskytli pomoc tejto krajine. Verejne by som poďakovala aj dobrovoľníkom z, moše, z mojej krajiny, musíme prejaviť našu solidaritu nielen vo vyhláseniach, ale aj konkrétnymi aktami. Musíme poskytnúť nepalskému národu konkrétne e, opatrenia a zdroje. Aj v mojej krajine bolo takéto zematres. E, predsednička vás prerušuje, hovorte prosím pomalšie. Hovorila som, že v mojej krajine pred niekoľkými rokmi došlo tiež k zemetraseniu boli tam tiež e, obete, zranení a presídlení. Preto musíme byť s, nepalským ľudom solidárni a jeden ten príklad my, poslanci, musíme túto solidaritu jednoducho prebrať. Vy ste naozaj hovorili veľmi rýchlo, hovorí pani predsedajúca. Pani Sujka na minútu. Hvala, gospođo predsednice. Ogromni sú razmieri ove tragédie. I... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ovih dana, mjesec i po dana nakon Ďakujem pekne. Sme šokovaní z toho, čo tu počúvame. A pokiaľ ide o tú humanitárnu krízu. A musíme urobiť všetko preto, aby sme mali dostatočné finančné prostriedky. Musíme zabezpečiť ich transparentné využitie a požadovanie humanitárnej pomoci zo strany Nepálu. E, to sme tu mali aj v minulosti, pretože krajina je chudobná a väčšina peňazí eh, jednoducho prichádza z turizmu, preto musíme tejto krajine pomôcť. Eh, milióny ľudí potrebujú humanitárnu pomoc tejto krajine a preto my apelujeme v našom uznesení na členské štáty, aby preukázali solidárnosť. Nemôžeme jednoducho si povedať, že Nepál je veľmi ďaleko od nás. Mohlo by sa to stať aj nám. Pani Taparde na záver. Merci beaucoup, madame le président stimați colegi în situații de criză oamenii reacționează. Ďakujem, vážení kolegovia. V takýchto krízových situáciách musíme byť jednoducho solidárni a musíme zasiahnuť, aby sme pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú. Len takýmto spôsobom prejavíme tie základné ľudské hodnoty a je súčasťou našej podstaty ako ľudských bytostí, e, uznesenie zdôrazňuje túto potrebu solidarity zo strany medzinárodného spoločenstva s národom, ktorý musel čeliť obrovskej prírodnej katastrofe a na to potrebujú dlhotrvajúcu pomoc, aby čelili nebezpečenstvám súvisiacim s touto katastrofou. Katastrofa spôsobila presídlenie miliónov ľudí, postihla množstvo detí a žien, e, neexistujúce infraštruktúry. Rečnička je znovu pre, e, prerušená. Znovu predsedajúca prosí, aby rečnička hovorila pomalšie. Strojnásobili sa fondy EÚ na humanitárnu pomoc v Nepále a všetci spoločne musíme pomôcť krajine zrekonštruovať e, svoje infraštruktúry. Nepálska civilizácia potrebuje zabezpečiť svoj, blahobyt svojich občanov. Ďakujem. A teraz dám znovu v mene vysokej predstaviteľky pani eh, Kalinina Lukašovica. Vážená pani predsednička, poslanci, poslankyne, v mene vysokej predstaviteľky a podpredsedničky komisie pani Mogherini vítam prijatie eh, tohto naliehavého uznesenia týkajúceho sa situácii v Nepále po tomto zničujúcom zemetrasení z 12. mája a 25. apríla. Je tu prepojenie priateľstva e, medzi členskými štátmi Európskej únie a Nepálom. Európska únia a jej členské štáty už vyjadrili svoju spoluúčasť a solidaritu v mene Európskej únie, pokiaľ ide o množstvo mŕtvych a devastáciu infraštruktúry, domov a kultúrneho dedičstva takéto obrovské, e, takáto obrovská katastrofa si vyžaduje pomoc. A Európska únia pomohla veľmi rýchlo, hmatateľným spôsobom, bezprostredne po zemetrasení a po vypočutí si žiadosti o pomoc zo strany nepálskej vlády tu bolo jasné vyjadrenie našej solidarity a Európska komisia poskytla 3 milióny eur vo forme humanitárnej pomoci na to, aby sme pomohli, pokiaľ ide o základné druhy e, zdravotníckej pomoci. Táto suma sa navýšila na 6 miliónov eur po návštevy komisárky pre humanitárnu pomoc, komisára Európskej únie, ktorý e, navštívil túto krajinu e, spolu s predstaviteľom OSN a vyjadrili takýmto spôsobom solidaritu Európskej únie. Náš mechanizmus občianskej ochrany bol takisto aktivovaný na to, aby sme podporili rýchle rozmiestnenie humanitárnej pomoci a expertov z európskych členských štátov. Takisto poskytujeme poradenskú činnosť občanom Európskej únie v Nepále. Európska komisia takisto vyčlenila ďalšie finančné prostriedky zo zdrojov, ktoré máme. Takéto finančné prostriedky umožňa, aby úrady v Nepále mohli skutočne vyriešiť tie najpálčivejšie problémy. Dámy a páni, takisto v rámci nástroja, ktorý má prispieť k stabilite a mieru, počítame tu vyčlenenie dodávok a pomoci aj do tých najvzdialenejších a najťažšie dosažiteľnejších regiónov v tejto krajine. Táto podpora napríklad má zabezpečiť aj budovanie dočasných škôl, pretože školy boli pri zemetrasení takisto postihnuté. Pokiaľ ide o vašu otázku ohľadne e, cieľ, tak by som vás chcela informovať, ako vyzerá v súčasnosti situácia. Máme tu memorandum po porozumenia, Prepačte ma, prerušuje pani predsednička. Kolegovia, vstupujete do sály, ja chápem, prečo to robíte teraz, ale poprosím vás, keby ste to urobili čo najtichšie, bolo by to lepšie pre rečničku. Dámy a páni, hovoríme tu o zemetrasení v Nepále a o tom, ako môže Európska únia pomôcť. A keď hovoríme o úpravách v oblasti colného práva, tak musíme si uvedomiť, že tu máme memorandum pomorozumenia medzi nepálskymi úradmi a OSN. Toto bolo podpísané už pred pár rokmi a naša pomoc napríklad je sprostená colné povinnosti a taký zmetok na úvod po prvý, v prvých dňoch po uh, zemetrasení, tak to sa už zažehnalo a teraz vláda koherentným spôsobom e, dodržiava pravidlá a zefektívňujú sa postupy. Koncom mája však vláda e, vyčlenila zoznam, e, zoznam takých produktov, výrobkov, ktoré naďalej sú výnimkou, pokiaľ ide o clo. My samozrejme získavame informácie, pokiaľ ide o prístup k humanitárnej pomoci a bude tu stretnutie OSN s vládou v Nepále na to, aby sa táto problémová situácia vyriešila. A ak, táto, ak sa situácia nevyrieši, tak Komisia Európska bude aj naďalej ochotná e, vychádzajúc z tých kontaktov, ktoré tu máme už v minulosti, túto situáciu spoločne s vládou Nepálu riešiť. Momentálne aktívne participujeme na vyhodnocovaní potrieb tejto krajiny po zemetrasení. Malo by to byť pripravené zhruba v polovici júna a malo by to byť určitým e, cieľom, ktorý chceme dosiahnuť. Budeme participovať v donorskej konferencii, ktorá sa bude týkať znovu obnove krajiny. Bude sa to konať 25. júna. Pani predsedajúca, poprosím vás, kolego, kolegovia, aby ste rešpektovali rečničku, aby ste sa usadzali na miesta potichu. Poslanci, poslankyne, Nepál potrebuje aj politickú stabilitu na to, aby sme pretlačili, aby pretlačila táto krajina eh, reformy, ktoré by mali viesť k hospodárskemu zlepšeniu situácie. Nová ústava by mohla byť prijatá a to bude kľúčový step, pokiaľ ide o mierový proces tejto krajiny. A to by potom jednoducho malo viesť k vytvoreniu ďalších inštitúcií. Voľby by sa mali konať na to, aby sa jednoducho znovu nastolila legitímnosť na miestnej úrovni. A Nepal musí takisto vyriešiť určité otázky s ľudskými právami, musí zabezpečiť inkluzívnosť voči všetkým a poskytnúť pomoc postihnutým obetiam. Poslanci, poslankyne, pýtali ste sa na tému ľudských práv rodová nediskriminácia a detské práva sú kľúčové priority našej stratégie, teda európskej stratégie pre Nepál. Európska únia bola dlhodobým podporovateľom budovania občianskej spoločnosti, pokiaľ ide o riešenie otázok diskriminácií a násilia na ženách a chceme zabezpečiť lepšie podmienky pre deti a pre ženy a pre sociálne slabých. Vláda v Nepále urobila opatrenia na to, aby zabránila pašovaniu detí. Napríklad od e, toho zemetrasenia vláda bližšie sleduje možné prúdy e, pašovania detí a snaží sa robiť osvetu k tejto téme. V niektorých e, oblastiach, ktoré boli najviac postihnuté zemetrasením, a to sú tie oblasti, kde došlo k pašovaniu dievčat. Poprosím vás o ticho, apeluje pani predsednička. Európska únia podporuje viaceré humanitárne organizácie, ktoré sledujú práva žien a detí, ktoré sú aktívne práve v oblasti, pokiaľ ide o pašovanie detí, aby sa tomu zamedzilo. My naďalej apelujeme na to, že tieto otázky sa musia doriešiť podporujeme našich partnerov, naše partnerské organizácie, aby sme pomohli práve tým najzraniteľnejším skupinám, ako sú deti a ženy v slamoch. Jeden z najväčších donorov, ktorým je Európska únia, budeme aj naďalej monitorovať distribúciu humanitárnej pomoci a budeme reagovať na to, ako sa jednoducho riešia otázky napríklad v prípade beztresnosti a podobne. Dámy a páni, Nepál prežil strašnú tragédiu a potrebujeme čas na to, aby sa táto krajina z toho nejako spametala. Preto Európska únia a iní medzinárodní partnery, medzinárodné spoločenstvo budú musieť pokračovať vo svojej podpore tejto krajine, vo svojom úsilí pomôcť týmto ľuďom. Ďakujem vám veľmi pekne za váš skutočný záujem o situáciu v Nepále. Ďakujem. Il y avait manifestement des gens qui vous écoutaient, madame. Evidentne boli aj ľudia, ktorí vás počúvali. Máme tu návrh uznesenia na záver tejto rozpravy a hlasovať budeme po e, skončení tejto rozpravy, teda za pár minút o 12. Ďakujem kolegovia. Good afternoon, colleagues. We are starting now the voting session. Ah, príjemné poludne, kolegovia. Začneme teraz s hlasovaním. Pripravte si, prosím, hlasovacie kartičky.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 Ďakujem, pani predsednička. V priebehu e, diskusie 9. jeden člen tohto e, e, parlamentu, pán Sovrama, obrátil veľmi inzultujúcim, neakceptujúcim spôsobom. Obvinil ma, že vedome klamem, a snažím sa e, zavádzať v diskusii a to naozaj veľmi osočujúcim spôsobom. Považujem to za úplne neakceptovateľné a chcel by som to e, dať do pozornosti môjim kolegom vo e, všetkých mojich krokoch som vyjadril kategorické názory, ale vždy v najlepšom vedomí a svedomí a schopnosti interpretovať fakty a budem pokračovať v tejto diskusii na výbore pre rozpočtovú kontrolu, kde môžem naozaj zachádzať do hĺbky veci, pretože e, pravidlo 164 e, dobre poznám, ale tento typ e, postupu na našom výbore si vyžaduje naozaj veľmi závažnú revíziu a zmenu. Ďakujem. Kolegovia, e, musíte mať strpenie. Máme e, viacero žiadostí, e, vyjadrenia a aj reakcií na ne. Kolega Sarvama. Ďakujem, pani predsednička. Pán Pirinsky, ospravedlňujem sa za Eh, jazyk, ktorý som použil, pokiaľ ide o vás. Eh, dôvodom, že som ho použil, bolo, že si myslím, že eh, viem, že viete lepšie, keď hovoríte, že Olaf nemal nikdy šancu reagovať na tieto obvinenia, ktoré zazneli v výročnej správe výboru pre dohľad. Preto som povedala, čo som povedala, ale v každom prípade sa ospravedlňujem za ten jazyk, ktorý som použil a Dúfam, že e, akceptujete moje ospravedlnenie. Thank you very much. Now Mr. Glezos has a point of order. Ďakujem. Teraz pán Glezos, technická poznámka. Hlasím sa eh, k... Hlasil som sa už na začiatku diskusie. A potom, sa to, potom to bolo eh, presunúť, presunuté na koniec a teda teraz by som sa chcel vyjadriť eh, k téme, ktorú som chcel už na začiatku dnešného dne spomenúť. Hovorilo sa, že Hannibal stojí pred dvermi a vy e, každý deň budete počuť e, ruky preč od Grécka a náš národ má e, nárok na to ísť vlastnou cestou. Nepodporujte prosím iba veriteľov. Jediné riešenie Pán Notval sa prihlásil tiež e, e, k rokovaciemu poriadku. Jediné riešenie spočíva v tom, že e, sa grécky národ oslobodí od splácania týchto úverov, aby sme mohli svojou cestou to nebolo nutne k rokovaciemu poriadku. V každom prípade ďakujem pekne. Teraz pán Natal. Ďakujem, pani predsednička. Čo sa tu e, e, stalo včera večer, to e, bolo hrozné pravidlo 191 znamenalo, hovorilo o tom, že sa malo prerušiť naše zasadnutie. Namiesto toho podpredsednička, podpredsednička preušila všetko na 30 minút aby ste e, potom mohli hlasovať. A toto je jeden z dôvodov, preto si, prečo si mnohí myslia, že e, e, túto, toto plenárne zasamsenie treba brať vážne. A tento ich názor je podporený tým, čo sa tu dialo. Napríklad včera večer treba E, zabezpečiť. E, žiadam vás, aby sa zasadací poriadok uplatňoval správne a nie, aby sa diskriminovali ľudí iba preto, že sú euroskeptikmi. Ďakujem. Pán Notel, zase sa prerušilo, pretože e, v miestnosti vládol, vládol teda chaos a nepokoj viete o tom, pretože ste tu včera večer boli prítomní, určite eh, chápete eh, tento postup. Sú nejaké eh, pripomienky k zápisnici? Ak nie, tak ich týmto, týmto príjmame. Máme tu potom písomné vyhlásenie číslo 8 z roku 2015 o podpore boja proti e, polio. Podporujú Linda McEvena a 9 ďalších. Získali e, ďalšie 4 podpisy.